Takže prejdeme k vysvetleniu hlasovania. Najskôr k bodu návrhu uznesenia v súvislosti s situáciou v Litve na a zákonom na ochranu mládeže. Každý má jednu minútu k dispozícii pre svoje vysvetlenie hlasovania. Najskôr pán Kelam. Is Mr. here? Je tu prosím pán Kellam prítomný v sále? Where is he? Where is he? Please. Mr. President, Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že hlasoval som proti uzneseniu, ktoré sa týka Litvy, preto, lebo toto uznesenie je predčasné a nevyvážená, je to nevyvážená reakcia na zákon, ktorý ešte nevstúpil do platnosti, hlavne v, pokiaľ ide o pôvodný obsah. Po druhé, ľudské práva sú kompetenciou únie, ale v tomto prípade ideme veľmi blízko k porušeniu princípov suverenity členského štátu a preto som bol proti tomuto uzneseniu, e, berúc do úvahy aj to, že by to malo negatívny vplyv na írske referendum ako zlý príklad toho, ako suverenita členského štátu môže byť, e, ako s ňou môže byť naložená. Ďakujem. Ďakujem teraz, pán Sonik. Pán predseda, hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože Litva môže sama vyriešiť tento problém, pre ktorým sa ocitla prezident Litvy eh, zriadil skupinu, ktorá má vyhodnotiť eh, tento zákon, ktorý vstúpi do platnosti až v roku 2010. A okrem toho, myslím si, že eh, je to veľmi ďaleko siahly zásah z našej strany do suverenity členského štátu. Okrem toho, v našom uznesení bolo zahrnuté aj tvrdenie, že by sme mali požiadať o stanovisko e, od agentúry pre základné práva. Úlohou tejto agentúry nie je vydávať e, stanoviska k jednotlivým krajinám. To by mohol byť veľmi nebezpečný precedens, myslím si. Ďakujem pekne. Teraz pani Harkin, ak ste v sále na jednu minútu. Či je? No. O, o, o Kyrius e, Poselt, jeden lepto. Teraz pán Poselt. Pán predseda, som nadšeným Európanom a som za Európsku ústavu a aj Lisabonskú zmluvu. Som takisto bojovníkom za ľudské práva. Ale toto uznesenie škodí e, Európe veľmi vážne a e, predovšetkým pred írským referendom a zneužíva tému ľudských práv na ideologické účely litovský zákon e, vôbec e, nemá čo dočinenia s ľudskými právami a ak vôbec, tak ich e, chráni, chráni ľudské práva litovských detí a neporušuje ich. Preto považujem toto uznesenie za ideologickú hanbu. A ľavica a liberáli v tomto parlamente týmto uznesením ťažko poškodili Európe aj ľudským právam v Európe. Ďakujem, pán Klejs. Žije? Ďakujem pekne, pán predseda, naši litovskí priatelia si predstavovali Európu inak. Potom, ako sa oslobodili od sovietského impéria, stali sa členmi našej únie ktorá sa prezentuje ako aliancie slobodných e, národov, ale vidíme, že táto hra mm, vlastne nahrádza starú hru, keď litovský parlament e, hlasuje o zákone o ochrane neplnoletých, tak vidíme, že e, Litva v podstate je je takým obetným baránkom a mm, zdá sa, že sa to nezlepší v nasledujúcich rokoch. Komisár pre ľudské práva posilní e, to, túto hru. Ďakujeme pánovi e, Feroštatovi, ďakujeme mandarinom tejto komisie za, k týmto, e, k tým, za tieto zlé kroky. Ďakujem teraz, pán Hane. Mr. President, see how the thicket of EU regulation grows. Pán predseda, pozrime sa na to, ako sa rozširujú nariadenia Európskej únie, ako sa Brusel vtiera, vkráda do všetkých kútov Európskej únie. Myslíme si, že ochrana mládeže e, je v zmysle etických princípov našich voličov. A v tomto parlamente chceme um, ovplyvňovať rozhodnutia národných parlamentov a aký význam majú tieto parlamenty vôbec, e, keď Veľká Británia prijala podobný zákon, odsek 28, ja som bol proti. A to bolo mnoho rokov predtým, ako sme sa snažili dosiahnuť rovno, rovnoprávnosť pre homosexuálov a dosiahnutie možnosti príjmania manželstiev. Teraz už sú aj ostatné strany na, na takejto úrovni, ale ja nie som zákonodarca v Litve. Ľudia, ktorí by o tom mali rozhodnúť v Litve, sú tí, ktorí uh, sú zodpovední v rámci demokratických mechanizmov a postupov v tej krajine. Ak im nechceme dať túto možnosť, e, môžeme tie zrušiť všetky naše národné parlamenty, urobiť z nich múzea a všetko uzavrieť. že teraz o návrhy uznesenia ku kríze v e, mliekárenskom sektore. Pán Jach, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, životy mnohých poľnohospodárských e, podnikov sú teraz ohrozené, preto som rád, že sme prijali toto uznesenie. E, hlboko ma však zarmucuje, že politická skupina zelených sa nepodielala na vypracovaní tohto návrhu. Treba jasne povedať, že spolu s návrhmi komisie by sme e, sa mali snažiť o zvyšovanie spotreby mlieka a e, trošku znížiť nátlak na trh. E, zmysluplné návrhy, ako napríklad používanie mliečného, sušeného mlieka pre výkrm teliatok a podobne a takisto aj používanie masla v, pri výrobe zmrzliny a aj koláčov. To sú dôležité opatrenia. Dlho sa o nich už diskutuje. Neviem, prečo ich to teraz komisia nezrealizovala, preto by som chcela na ňu apelovať, aby okamžite zrealizovala návrhy, ktoré sa spomínajú v tomto uznesení. Ara, Vlašak, Ďakujem, pán Vlašák. Vážený, pán predseda, dámy a páni, dovolte mi, aby som vysvetlil moje hlasovanie ku e, kríze v odvetvi mlieka a mliečných výrobkov, kde som sa hlasovania zdržal. Je smutnou skutočnosťou, že táto situácia je veľmi kritická. Napriek tomu, že spotrebiteľské ceny vzrástli o 14 v posledných rokoch, výkupné ceny mlieka poklesli takmer o 40 Veľa európskych výrobcov mlieka tak stojí v súčasnosti pred krachom. Napríklad v Českej republike eh, podľa generálneho riaditeľa Madety pána Teplého 15 eh, eh, mliekární je v stave ekonomickej, ekonomickej smrti. Tento, systém však, tento problém však treba systémovo riešiť Eh, krátkodobé podporné opatrenia ako subvencie, intervenčné nákupy a podpora súkromného skladovania tu nepomôžu. Iba eh, spôsobia skreslenie na trhu a nezabránia cenovej nestabilite. Je potrebné vytvoriť rovnaké podmienky pre poľnohospodárov zo všetkých členských štátov, nielen v sektore mlieka. Ďakujem. Ďakujem, som na pán Obemaja. Ďakujem za možnosť vysvetliť moje hlasovanie. E, návrh komisie treba e, vysvetliť, e, ale dáva, dáva, dáva zmysel, dávajú zmysel jednotlivé argumenty. Ale pokiaľ ide o zmenu e, v e, cenách, e, sú tu rôzne náhľady na toto. Treba napríklad zohľadňovať aj situáciu napríklad rakúskych producentov mlieka v alpských oblastiach. Naše malé podniky jednoducho nemôžu konkurovať tým obrovským producentom mlieka v Nemecku alebo v Holandsku Ehm, keby sme to robili, tak by to malo fatálny dopad ehm, na naše ehm, poľnohospodárstvo a aj na rozvoj vidieka. Slovo má pán Borgesio. Vidíme v posledných dňoch všade v Európe, že sú veľké manifestácie producentov mlieka, ktorí bránia svoje ceny a Sťažujú sa, že intervencie únie chýbajú nie v budúcnosti, ale aby sa okamžite E, začali označovať e, falošné mliečne produkty na stoloch e, spotrebiteľov. Chceme čerstvé produkty, ktorých pôvod poznáme a nie tie zlé krajiny, zlé produkty z tretich krajín, to sušené mlieko, ktoré údajne je od nás, ale zajtra vylejeme mlieko tak ako inde v Európe. Máme mm, protesty pretože my chceme zdravé produkty s dobrým čerstvým mliekom, e, mliekom, ktorý pijem, ktoré pijem tu pred vami e, a, a mm, mm, pripomínam tu obete našich producentov, ktorí máme brániť. Európska komisia e, vyňala sír z procesu dlhého uskladňovania a namiesto toho je tam sušené mlieko. To je, to je chyba. Je to od vás veľmi zlé, že bijete to mlieko bez toho, že by ste sa podelili s pánom predsedom. Pani Morvaj, minúta olyan időket élünk, eh, kedves elnök úr, amikor még a gazdag nyugati országokban... Vážený pán predseda, žijeme v časoch, kedy aj v bohatých krajinách eh, eh, sa ľudia zabíjajú. Ide o producentov mlieka, ktorí nemôžu prežiť. Takže hlasovala som za, pokiaľ ide o obe správy pána Kastra, pretože ide o naliehový prípad, musíme niečo urobiť ale všetci vieme, že uh, uh, sušené mlieko a maslo, ktoré je v intervenčných zásobách, e, že tieto produkty e, znížia ceny e, a v končnom dôsledku to spôsobí problém. A chcem vám tiež povedať, že nariadenie pomáha veľkým, nemalým producentom a nemali by ste zabúdať ani na to, že malí výrobcovia potrebujú pomoc, aby prežili a veľkí producenti v každom prípade prežijú, potrebujú nás, aby sme zvýšili ich eh, profit. Takže um, musíme eh, brať do úvahy životy ľudí a nie pravidlá VTO. A úplne súhlasím so všetkými, ktorí hovorili predo mnou. Musíme uh, jesť to, čo my vyrábame tu priamo na mieste. Ďakujem. Pán Hanan, Pán predseda, ako ostatní, ktorí sa vyjadrili, aj ja som si vedomý, ako veľká je e, táto kríza v našom poľnohospodárskom sektore. Každý, kto pozná farmárov, o tom vie. Ale je to problémom naš, našej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá e, mala e, strašné dôsledky pre poľnohospodárov vo Veľkej Británii. A nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre spotrebiteľov, pre daňových poplatníkov, aj pre krajiny tretieho sveta, ktoré majú ťažký prístup na naše trhy. Postupne v Európskej únii sme sa vzdialovali od systémov priamej e, podpory, ktoré mali taký negatívny e, e, ekonomický aj environmentálny dopad. A teraz sa k ním späť vraciame. Musím vám povedať, že vo Veľkej Británii ľudia si jasne spomínajú, ako systém mliečných kvót fungoval. Mali sme kvótu, ktorá bola nižšia než naša národná produkcia. Takže sme videli, ako britskí farmári používajú mlieko ako hnojivo, alebo ho jednoducho vylievajú a potom Ehm, sme boli nútení e, e, vlastne vykupovať mlieko z Holandska a iných častí EÚ. E, od tohto systému sa teraz posúvame naspäť a zrazu sa k nemu máme vrátiť. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň sme znovu spustili viacero albumov skupiny Beatles. Tento týždeň hovoríme o, o systéme mliečných kvót, že ho znovu zavedieme. Možno, že na prvý pohľad sa neodlišujú, o, a, ale myslím si, že keď to zhrnieme, tak tu máme systém, kde ceny a kvóty sa rozhodujú na úrovni byrokratov, nie na základe potreb spotrebiteľov alebo dokonca dodávateľov. Tu máme systém, kde spotrebitelia platia dvakrát vyššie ceny a vyššie dáne, aby podporili systém, ktorý e, e, nepomohol, pretože ceny sú vysoké. Mm, Martin Schulz pred nádom povedal, že sociálna demokratizácia EPP tu nastala. Myslím si, že išiel ešte ďalej. Vidíme, že Európska únia sa začína sovietizovať. Naozaj chceme z Európskej únie urobiť sovietský zväz? Rode, please. Ďakujem teraz, pán Rode. Øh, Ďakujem pekne, pán predseda. Zo strany dánskych liberálov e, máme veľký súcit e, s polnospodármi, ktorí sa ocitli v takej nepriaznivej situácii a máme tiež veľký záujem e, na tom, aby sme im pomohli. Je potrebné povedať, že krátkodobé opatrenia nič nedokážu vyriešiť neustále končia iba tým, e, že sa obnovujú a to poznáme aj odtiaľto, aj zo svojich národných parlamentov. To znamená, že toto uznesenie odporúča, aby komisia konala, ale všetko toto povedie k, k systematickej ceste od pozitívnej reformy, ktorú zaviedla komisárka Fischer-Boll. Musíme odbietať toto uznesenie. Ďakujem pekne. A teraz posledný návrh uznesenia. Tu ide o bezpečnosť energetických dodávok. Mám tu dve prihlášky o slovo. Najskôr pán Balčitis na jednu minútu. Ah, Vážený pán predseda, vážení kolegovia, hlasoval som za, pretože otázka bezpečnosti energetických dodávok je kľúčovou pre členské štáty Európskej únie. Nedávna kríza medzi Ruskom a Ukrajinou veľmi jasne dokázala, že v oblasti energetiky sú problémy a najmä výrazná závislosť niektorých členských štátov na jediných dodávateľoch zemného plynu Pobaltské krajiny sú e, odlišné trochu od zvyšku Európy týchto otázkach a teraz je o mnoho viac dôležité, aby sme mali spoločnú energetickú politiku založenú na solidarite, diversifikácii energetických zdrojov a spoločných záujmoch. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať komisii a najmä švedskému predsedníctvu za to, že prišli s baltickou stratégiou, ktorá umožní efektívnu mobilizáciu štrukturálnych fondov, aby sa využili efektívnejšie, aby sme dosiahli spoločné ciele. Som presvedčený, že ak budeme vhodne implementovať túto stratégiu, bude to príkladom regionálneho úspechu. Okrem toho chceme ešte vyzvať komisiu, aby sa zasadzovala za implementáciu tejto baltické stratégie, aby ne, nepredstihli jednotlivé záujmy jednotlivých členských štátov náš spoločný záujem. Ďakujem pekne. Ďalší posledný rečník za Vážený pán predseda, hlasovala som za toto uznesenie, pretože téma energie je veľkou úlohou solidarity v Európe. Členské krajiny musia spolupracovať v tejto oblasti. Energetická politika musí byť skombinovaná s našou zahraničnou politikou a komisia sa musí tiež pozrieť na rozličné úrovne energetickej bezpečnosti v rozličných členských krajinách e, keď bojujeme proti globálnemu oteplovaniu a E, situácia v oblasti uhlia sa môže dostať do e, veľmi negatívneho svetla. Takže je najvyšší čas, aby sme viedli spoločnú európsku politiku v tejto oblasti a komisia musí jasne povedať, že bude bojovať proti egoizmu členským krajín, ktoré nevidia riziko v tom, že sa spoliehajú na jediný e, zdroj dodávok plynu, ako je to v tomto prípade Rusko. Uh, čo potrebujeme sú kroky a politickú vôľu a to sa jasne vyjadruje zo strany Európskej komisie a zo strany príslušného komisára. Ďakujem. Eh, Pán Matula, v tomto procese musíte predložiť vašu žiadosť na eh, vysvetlenie hlasovania pred hlasovaním. Teraz Eh, vám dám slovo, ale na budúce prosím, eh, berte to do úvahy. Ak chcete hovoriť, tak prosím, máte slovo. Pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie a chcel by som vám vysvetliť prečo. Európska únia závislí na dovozoch energie a vidíme tiež, že spotreba energie rastie, ale prírodné zdroje sú obmedzené. Eh, bezpečnosť energetická bezpečnosť a zabezpečenie e, dodávok e, energie, ako aj medzinárodné prepojenie krajín je dôležité a projekty e, plynovodov medzi Rumunskom a Bulharskom sú toho veľmi dobrým príkladom. Čo teda musím ešte urobiť? Rád by som možno to prepojil s elektrickou energiou. Dnes profitujeme z toho, že máme prúd, bez toho, že by sme poznali zdroj e, prúdu. Podobná sieť e, by mala existovať aj v oblasti plynu a mali by sme dosiahnuť ten istý výsledok. Dodávateľia plynu e, musia dodávať plyn pre všetkých a preto podporujem Nabuko, ale aj diverzifikáciu obnoviteľných zdrojov. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, zasadnutie je prerušené do 15. hodiny, kedy budeme pokračovať situáciou na Tajvane po tajfúne.